v druhej polovici funkčného obdobia, čiže prvý menovaný je prvý podpredseda až po 14. miesto. E, ja budem e, čítať v poradí e, hlasov, celkový počet hlasov 672. Čo sa týka platných hlasov, odovzdaných 655, tých 17 je neplatných. E, e, takéto sú výsledky poradia. John, e, Gianni Petila 319. Miguel Ángel Martínez 295. Ani Podimata 281 Alejo Vidal Quadras 269 Georgios Papastamkos 248 Roberta Angelili 246 Otmar Karas 244. Edward Macmillan Scott 239. A pani Isabel Duron. 238. Alexander Alvaro 235. Rainer Wieland, Wieland 230. Odrich Blažak 223, Jasek Protasievič 206 a Láslo Šurian 188. Takže všetci sú už e, zvolení, prosím, aby ste e, skutočne zobrali na vedomie e, menovaných podpredsedov je tu niekto, ktorý e, neakceptuje výsledky volieb, nik sa nehlási. Týmto gratulujem zvoleným podpredsedom a podpredsedničkám. Dámy a páni, Ty o, oznámi sa aj zostavenie riadiacich orgánov Európskeho parlamentu, komisie a e, toto bude potom aj tlmočené na úrovni jednotlivých politických skupín. No a teraz by sme pokračovali v pôvodnom programe a v súvislosti s danským predsedníctvom rozdávam slovo predsedovi komisie, pánovi Barozovi. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. E, pani premiérka Torning Schmidt, e, veľa ctení poslanci a poslankyne úvodom. Sa chcem poďakovať e, pani premiérka